preukázali vy. Ďakujem, pán Kozes. Ďakujem. A teraz e, uzavrieme tento bod. A ako vždy vám chcem oznámiť, že máme hlasovanie o 11.30. Budeme hlasovať o správe a o pozmeňovacích návrhov. A teraz niekoľko oznámení, ktoré mi odovzdalo predsedníctvo. My sme dostali od rady dve e, pozície v e, prvej, dve, teda dva dokumenty e, v, prvej, v prvom čítaní a parlament má tri mesiace na to, aby sa vyjadril a počas toto, táto obdobie začína 27. oktobra 2012. Okrem toho sme od skupiny zelených dostali e, požiadavku na menovanie a ak nie je žiadna námietka, e, tak príjmeme túto e, zápisnicu. Ďalším bodom, ktorý máme na programe dňa, je správa mojej kolegyne Eider Gardia Saval Rubial o inovatívnych finančných nástrojoch v kontexte budúceho viacročného finančného rámca. Teraz dávam slovo e, pani Gardia Saval, ktorá je spravodajkňou čiže k tomuto bodu dňa. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár Levandovský, vidíme sa už tretíkrát, teraz na plenárke. A ak dovolíte, najprv by som poďakovala tieňovým spravodajcom za ich prácu, pretože